zatkli 5 ľudí, ktorí pripravovali útok mafie proti nášmu kolegovi, pánovi Rosariovi Krošetovi, ktorý je poslancom Európskeho parlamentu a je to bývalý starosta jedného sicilského mesta. Podľa sudcov dnes, 20. januára, by bol deň, ktorý sa mal vykonať útok na poslanca Európskeho parlamentu, belgické úrady ešte stále nezabezpečili Mm, ochranu pána Kročeta, ale chráni ho Taliansko. A preto by som rád poprosil predsedu Európskeho parlamentu, aby sme vyjadrili solidaritu s týmto našim kolegom za celý Európsky parlament a aby sme vyvinuli úsilia, aby pánovi Kročetovi poskytli ochranu pri vykonávaní povinností poslanca Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi správne, že ste to tu v plíne načrtli. Ďakujem veľmi pekne za to. Takže prvým bodom rokovania je práve voľba európskeho ombudsmana podľa článku 5. Mám tu troch kandidátov. Pán Botoli, pán Diamantorus a pán Pierre-Yves Monet. A musíme mať väčšinu odovzdaných hlasov. To znamená väčšina odovzdaných hlasov. A teraz sa pokračuje v angličtine test, aby sme zaručili, že tu máme aspoň e, dostatočné kvórum. E, ja viem, že je nás dosť, ale musíme to preveriť a vám sa to bude páčiť. Je to určite, podľa mňa, to bude veľmi tesné hlasovanie. Takže musím opakovať pokyny, ktoré máte aj pred sebou v svojom vlastnom jazyku. V prvom rade musíte dať kurzor na mená kandidáta, ktorého ste si zvolili. A to môžete urobiť tými dvomi modrými gombičkami, ktoré tam máte. A potom musíte stlačiť plus. Potom sa rozsvieti modré svetielko. Nie zelené, nie oranžové, ale modré pre každého a musíme to opakovať, tento postup pred menom každého kandidáta. Takže teraz po druhé, ak chcete naznačiť svoju prítomnosť bez hlasovania, tak tlači, stlačíte nulu. To je v strede. Môžete zmeniť svoj hlas ešte pred záverom hlasovania tým, že si vyberiete prvého kandidáta a stlačíte nulu. A potom presuniete kurzor na vašeho druhého kandidáta a stlačíte tlačítko plus. Keďže toto je veľmi zložité, tak si to preveríme. A máme týchto troch kandidátov na našu kontrolu podľa abecedy. A týmto preveríme aj tú kultúrnu hĺbku a znalosť tohto parlamentu Máme tam Picasso, Renoara a Fangocha. Takže ste pripravení na týchto troch kandidátov? Otváram hlasovanie. Okay, everyone should vote. Move your cursor. Takže prosím, môžeme, eh, pohnite svojim kurzorom, stlačte plus, čiže dajte kurzor na meno, ktoré chcete, stlačte tlačítko plus. Keď už máte kurzor na mene, ktoré chcete zvoliť, každý hlasoval? El Greka sme tam nezaradili, nepožiadali ma o to, ale keby to bolo na mne, je tam. Takže chcem sa spýtať, či každý hlasoval. Dobre, končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Veľmi tesné hlasovanie. Fangoch e, e, 240, Renault 238 a Picasso 166 chudáčik. Teraz môžeme prejsť k hlasovaniu. takže teraz tam zavedieme nový zoznam. Postup bude presne ten istý. Tla, tlieskate kvôli Fangochovi? Dobre. Prepačte, pán predseda, ale môj hlasovací, moje hlasovací zariadenie nefunguje. Hneď tam pošleme niekoho. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Že prosím. Blížime sa k hlasovaniu. Zdá sa, že pán Van Gogh chce byť stále kandidátom na ombudsmana. Nedarí sa nám ho vyškrtnúť zo zoznamu a pracujeme na tom teraz, aby e, tento kandidát nebol zaradený. Αρχίζει η ψηφοφορία. Θα δείτε τα ονόματα. Takže hlasovanie. Máte teraz e, mena kandidátov na obrazovke. E, odhlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Takže pán Diamanturos 340 hlasov z odovzdaného počtu hlasov a výsledky vidíte na obrazovke, ako aj poradie kandidátov. To znamená, že pán Diamanturos bol zvolený už v prvom kole. Ak sa niekto chce prihlásiť o slovo, nech sa páči. Dovolte, aby som vám zablahoželal. Ja viem, že aj ostatní kandidáti museli prejsť náročnými vypočutiami a každý z nich je hodný z tohto postu. Chcem sa spýtať, či víťazný kandidát je prítomný tu v sále.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 V mene komisie dostáva slovo teraz pani komisárka Wallströmová. Ďakujem. veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci. Chcem najprv zablahoželať Nikiforosorovi Diamantusovi za to, že ho znovu zvolili za Európskeho ombudsmana. Ako v svojej správe z minulého roku poukázal, mm Hlavná práca sa týka vybudovania dôvery občanov v EÚ a myslím, že po to sa môžeme všetci podpísať. A všetci tu máme dôležitú úlohu, ktorú musíme zohrať v tejto významnej práci, či už ako inštitúcie alebo ako jednotlivci. Vzťahy medzi komisiou a ombudsmanom boli vždy veľmi dobré, veľmi konštruktívne a naša spolupráca e, je stále produktívnejšia a hladšia Svojimi dotazmi ombudsman a jeho tým urobili mnoho preto, aby pomohli rozvinúť a posilniť kultúru služby v rámci komisie. Získali sme mnohé cenné poučenia z kritických poznámok a vidíme aj nárast ochoty dosiahnuť priateľské vyriešenie sporov. Tento vzťah bude pokračovať a ja som presvedčená a viem, že komisia bude naďalej podobne pozorne sledovať činnosti ombudsmana a privítať vždy jeho návrhy. Nadchádzajúce roky budú zaujímavé a výz, budú výzvou pre ombudsmana. Mám tu na mysli nové možnosti, ktoré mu ponúka nová Lisabonská zmluva a právo na dobrú štátnu správu je tam zakotvené, je zakotvené v eh, Charte základných ľudských práv a ja som presvedčená, že ombudsman posilní svoj príspevok k posilneniu demokracie v Európe. Ide o nástroje ako transparentnosť a služby a, a inštitúcie, ktoré si uvedomujú, že sú službou. A my máme povinnosť ho podporiť v tejto činnosti. Takže gratulujem vám ešte raz k vášmu vymenovaniu a želám vám všetko najlepšie pri plnení dôležitých úloh, ktoré sú pred nami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani Valstromová aj ďakujem komisii a teraz budeme hlasovať podľa zjednodušeného postupu, ktorá je e, k správe Danuty Marie Hübner o dočasnom pozastavení autonómnych cieľ podľa spoločného colného sadzovníka na dovoz určitých benzínových výrobkov na Mazeru Azory. Takže budeme tu mať jednotné menovité e, hlasovanie. Začíname hlasovanie. Zvan Gogh. I, I, I... Takže čo, znovu tam máme toho fangocha? Nepodarilo sa? Myslím si, že sme tak ďaleko. Týmto Otváram hlasovanie. Takže, kým sa to dorieši, chcem ešte povedať na adresu pána Diamantura nasledujúce. Chcem ho vyzvať, aby zložil prísuhu po článku 204 odsek 7 rokovacieho poriadku, to je prísaha podľa Európskeho súdneho dvora. Teraz začneme hlasovanie, o ktorom som hovoril. Končím hlasovanie. Je to prijaté 628 hlasmi. Gratulujem pani Hübnerová. Ďalej máme návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o kandidátovi navrhnutom do výboru 7, ktorý má vybrať a generálneho konzulného dvora Všeobecného súdu podľa zmluvy o práci EÚ. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté, gratulujem. A nakoniec Je to hlasovanie o správe Eva Žoli, druhá revízia dohody o partnerstve AKTES. Je to dohoda z Kotonu. Teraz pozmeňovacie návrhy. Prvý menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté 496 hlasmi. Pozmeňovací návrh 2, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 397 hlasmi. Prosím, máte slovo. Uh, we will send it to the Commission, Ms. Glenn. Uh, tropológia 3. Neonomastický klíč. Teraz pozmeňovací návrh 3, menovité hlasovanie. Začíname. Končíme. ...392 hlasov za prijaté. Pozmeňovací návrh 4, menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 509 hlasmi. Pán Šúc, ďakujem za podporu. Pozmeňovací návrh 5, menovité hlasovanie. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamietnuté 344 hlasmi. A teraz konečný hlasovanie o celom texte. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Gratulujem pani Žoli. A teraz k e, vysvetlenia hlasovania. Najprv k, e, k voľbe Európskeho ombudsmana, pán Bolceniore. Con questo voto il Parlamento europeo. Týmto hlasovaním Európsky